Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Prosím, dámy páni, posaďte sa všetci. Ashtray <laughs> without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Takže, dámy a páni, ďakujem za účasť. Chcem tu privítať pána prezidenta Miloša Zemana Českej republiky u nás v Európskom parlamente. Je to pre nás obrovská česť vás tu môcť privítať. Vy ste vstúpili do úradu s jedným cieľom, ktorým je posilniť prítomnosť Európy v Českej republike a opäť dostať Českú republiku do ústredia európskej politiky. Myslím si, za to vám patrí obrovské uznanie a vďaka a tešíme sa, pán prezident, na váš prejav. Máte slovo. pán predseda vážení Kolegovia, dámy a páni, každý politik, ktorý vystúpi v Európskom parlamente, otvorene vyjadruje splnenie svojho európskeho sna. Dovolte, aby som teda pokračoval v tejto dobrej tradícii. Ale najprv by som vám chcela povedať, čo nie je môjim európskym snom. keďže som bol keď som sa nechal inšpirovať eh, známym eh, polským filozofom Leškom Kolakovským, ktorý mal prednášku na tému, čo predstavuje socializmus. Myslím, že to bolo v roku 1957 a začal tým, že súdruhovia požiadali ma, aby som vám porozprával o tom, čo je socializmus. Nuž, dobre, ale najprv vám poviem, čo socializmus nie je. Socializmus, vážení súdruhovia, to nie je eh, vraždenie politických eh, oponentov dnes predstavuje koncentračné tábory, socializmus nepredstavuje politických väzňov, nie je ani e, cenzúra. A v takomto štýle pokračoval viac ako pol hodinu. Ja budem teda stručnejší a za 5 minút vám poviem, čo nie je môjim európskym snom ale musím dodať, že na konci jeho prednášky Lešek Kolakovský povedal, a teraz, vážení súdrovia, vám poviem, čo socializmus je. Socializmus je dobrou vecou, vážení súdruhovia, a tak toto aj bude. Takže za 5 minút vám chcem povedať, čo nie je mojim európskym snom. Môj európsky sen neobsahuje bláznivé cestovanie Európskeho parlamentu z Bruselu do Štrasburgu a späť. Môj európsky sen nezahrňa nezmyselnú smernic, nezmyselné smernice, ako napríklad E, smernicu o ľahkých, úsporných, žie, bezpečnostných žiarovkách. Ja mám jednu takú na chate a vyzerá to tam ako na nejakom cintoríne alebo márnici, takže hovorím zo vlastných skúseností. Európsky sen takisto neobsahuje tzv. bruselskú európsku architektúru, ktorá niekedy vyzerá ako e, zväčšená e, drevená krabica. A môj európsky sen takisto neobsahuje ani e, centralizáciu v Európskej komisii, čo vyzerá ako žuvačka a aj chutí ako žuvačka. Takže toto je moja vlastná skúsenosť. Takže toto nie je, môj, e, európs, nie je môjim európskym snom a teraz by som vám mohol povedať, vám môžem povedať, čo je môjim európskym snom. Začal by som citovaním ďalšieho filozofa, českého filozofa Václava Bielohradského, ktorý povedal, Európske občianstvo je kultúrnou voľbou a ja s ním súhlasím, pretože všetci sme sa narodili niekde a nie je to naša zásluha. Avšak e, vybrať si kultúru pre prospech európskeho občianstva, to je naša vlastná slobodná vôľa. A platí to, alebo užitočné, to, takáto vôľa je zvyčajne v komplikovaných alebo zložitých situáciách, ako je tá dnešná. Tak pripomeňme si, čo to predovšetkým znamená. Predovšetkým kultúra je viac než len studená ekonomická kalkulácia, ktorá vypočítava plusy alebo straty a zisky. Kultúra je určitým súborom Eh, pravidel, spoločných pravidel správania. A čo za sebou nesie integračný proces. Ten, ten sa začína od spoločných, eh, by som povedala, eh, rovno, rovnakých pravidiel, ale tie nie sú na rovnakej úrovni. Čo teda je rozdiel? Spoločné pravidlo napríklad je vzťah medzi minimálnou mzdou a priemernou mzdou. Ale mzda závisí od e, produktivity práce, je to úroveň nejaká a nie je to nejaké len pravidlo a nie je možné to e, regulovať e, spoločnými zásadami. A čo teda potrebujeme od týchto spoločných pravidiel v mnohých oblastiach európskych politík? No, začneme napríklad zahraničnou politikou. Stále platí ironická otázka Henryho Kissingera. Aké je telefónne číslo Európy? A stále nemáme jednu spoločnú zahraničnú politiku v EÚ. A pokiaľ ide o tie hm, tzv. meké politiky, musím kriticky povedať, že Niekedy mi to pripomína e, opakovanie z procesu z 30. rokov. Ale keď nechceme mať len sociál... mekú politiku, potrebujeme mať spoločnú obranú politiku. Máme tu 28 rôznych armád, ktoré nie sú plne kompatibilné a spoločná európska armáda, to je taký dlhodobý cieľ, e, alebo sen, takáto armáda by bola lacnejšia a efektívnejšia my potrebujeme takisto aj spoločnú fiskálnu politiku, harmonizáciu daní. A som veľmi rád, keď vám môžem povedať, že Česká republika prijala e, fiskálny pakt a som veľkým podporovateľom Európy. V takom v horizonte časovom, e, ktorý sa nazýva čo najskôr pretože tí, ktorí kritizujú euro, majú niečo, čo ja nazývam strach z neznáma. alebo z neznámeho. A ja si myslím, že euro, bolo, euro je stabilizačným alebo stabilizujúcim faktorom pre ekonomický rozvoj. Ale e, okrem toho potrebujeme spoločné pravidlá aj v sociálnej politike. Napríklad začnem od e, z Európskej sociálnej charty. Potrebujeme spoločné pravidlá aj v oblasti ekologických politik, politiky životného prostredia. A, a hovorím, že a potrebujeme odvahu pre veľké projekty, ako napríklad transeurópske siete, vrátanie železníc, riečných sietí, ďalnic a tak ďalej. Aj keď e, takéto dlhodobé projekty prekročia hranice politického života, čo vždy väčšinou býva 4 e, roky. Milí kolegovia, dovolte, aby som teda uzavrel jedným protestom. Pán Kom Bendit, neviem, či tu je už tu nie je. Žiaľ, už nie je. vydal vyhlásenie Mladí Európania, jednote sa. Musím protestovať, lebo ja som už starým Európanom a ja chápem toto vyhlásenie ako diskriminácia voči veku, čo je prísne proti princípom Európskej únie. A okrem toho, čo to znamená zjednote sa? Ak to znamená integráciu, integrovať spoločné pravidlá, s tým plne súhlasím. Ak to znamená zjednotiť sa, som striktne proti, pretože jednotné je sivé, nudné a ja som proti spoločnému európskemu syru, spoločnému európskemu pivu a ja vám môžem odporúčiť české pivo, to je najlepšie pivo zo všetkých na svete. Ale my potrebujeme integráciu, Európsku federáciu, nie jeden unitárny, jednotný európsky štát. A ešte, milí kolegovia, dovolte, aby som Lečka Kolakovského trošku opäť citoval. Hlboko v mojom srdci verím, že Európska únia je dobrou vecou. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.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 <clears throat> neviem či to, čo ste mi povedali e, že to bolo bez mikrofónu e, prezident český hovorí že hovoril som po anglicky aby som ušetril náklady na tlmočenie. pán prezident e, dovoľte aby som vám poďakoval Chcel by som povedať, že nie vždycky máme tu takého e, rečníka, ktorý má také rôzne posolstva, pričom pre každú časť e, tejto snemovne niečo mal. Takže ďakujem pekne za takúto vynikaj, takýto vynikajúci prejav a prajeme vám veľa šťastia e, vo vašich ambíciách v Českej republike. My vašu krajinu potrebujeme. Je to, je to jedna z najdôležitejších krajín EÚ, lebo Česká republika kritickou krajinou je, ale my vieme, že vy ako prezident ste pro Európan a že české pivo je to najlepšie, to určite budeme musieť eh, pod, eh, podrobiť veľmi silnej diskusii v Európskom parlamente. Ďakujeme pekne ešte raz.